pozvaný, aby e, prišiel do parlamentu, keď sú takéto dôležité rokovania v rade. Dobre, hovorí predseda. Ja to takto prednesiem, pozíciu parlamentu, aspoň teda do tej rodinnej fotografie, e, prednesiem e, v potrebnej forme. Čiže týmto sme uzavreli program. Hlasí sa ešte niekto k programu? Nie. Takže, dámy a páni, máme ako prvý bod programu správu pána Busutila o hodnotení výsledkov vnútorného trhu, takže ako prvý, ako spravodajca, dostane slovo pán Busutil na 4 minúty, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. V poslednom čase sa veľa hovorilo o raste, o tom, ako rozbehnúť európske hospodárstva, ako ich Eh, vyslobodiť z tejto zúfalej situácie. Ale musíme ísť od slov k činom, ako to dosiahnuť. V mojej správe o tomto hodnotení vnútorného trhu, ktorú dnes prezentujem, chcem vyslať jasný, ale dôležitý odkaz. Ak naozaj chceme dosiahnuť rast, musíme naozaj eh, dať občanom ten jednotný trh, pretože to je najdôležitejšia, najdôležitejšia európska investícia do rastu. Eh, musíme napraviť to, čo nefunguje kde teda zlyhávame. sa eh, tabulka komisie nám ukazuje, že mnohé členské štáty nevykladajú dostatočné úsilie. Pán Busutil, počkajte chvíľku, prerušuje predseda. Eh, momentík. Kolegyňa a kolegovia, tí, ktorí nechcete počúvať pána Busutila, možno by bolo fajn, keby ste sa pokojne vzdialili z miestnosti. Ešte chvíľočku poprosím, pán Busutil. A ďakujem tým, ktorí ma chcú teda počúvať. Pokiaľ teda členské štáty neposilnia svoje úsilie, aby zabezpečili, že legislatíva EÚ sa bude korektne a, e, transformovať a plne implementovať, nedokážeme vytvoriť e, plný jednotný trh. Nie všetko samozrejme je iba čierne. Z niektorých členských štátov sme videli aj veľkú angažovanosť voči jednotnému trhu. Som veľmi rád, že môj vlastný členský štát Malta opäť e, je najlepšia spomedzi členských štátov, pokiaľ ide o transpozíciu väčšiny európskych e, zákonov. Iné členské štáty ako Estonsko tiež majú veľmi pozitívne výsledky vo všetkých oblastiach, pokiaľ ide o e, kontroly zdravotného stavu jednotného trhu. Tieto pozitívne výsledky nie sú výnimkou z pravidla, skôr naopak. Ukazuje sa, že ak je politická vôľa, tak aj iné členské štáty dokážu dosiahnuť dobré výsledky ale kým sa neurobi dostatočne veľa pre transpozíciu a implementáciu európskej legislatívy, čo najrychlejšie, tak naši občania a naše podniky nemôžu zožať plody jednotného trhu. Členské štáty preto potrebujú ambicioznejšie ciele, E, musia sa pridržať svojich záväzkov a Európska komisia zase musí naďalej plniť svoju úlohu ako výkonná moc Európy. E, porušenia európskej legislatívy musia e, rýchlejšie byť riešené príslušnými konaniami a ja navrhujem Eh, prosencom pozmeňovacieho návrhu, aby sa vytvoril taký nejaký zrýchlený postup v prípade porušovania legislatívy, že by tu bol nejaký prokurátor pre jednotný trh, ktorý by mal dostatočnú nezávislosť, aby mohol objektívne konať, pokiaľ dôjde k porušeniu eh, a aby mohol teda zahajovať takéto konania v prípade porušenia bez ohľadu na politické tlaky. Ale budovanie regulatórneho rámca nie je jediným krokom eh, na to, aby sme dosiahli jednotný trh pre občanov. A preto moja správa je tiež zameraná na význam toho, že jednotný trh naozaj sa musí dostať priamo k občanom a podnikom. Tu je e, práca etablovanej siete nástrojov komisie rozhodujúca a také úspechy, ako bol Solvit, musia e, byť nasledované ďalšími a e, teda vyriešiť, je potrebné vyriešiť problémy. Občania ešte stále eh, stoja voči veľmi komplexnej neosobnej sieti služieb, ak sa chcú niekde eh, sťažovať a to mm, im eh, vlastne pri hľadaní riešenia na ich problém vytvára ďalší problém. Čiže je potrebná koordinácia medzi sieťou služieb komisie a je potrebné zapojiť do toho Your Europe ako jediný online portál pre všetky problémy občanov. Ale takisto potrebujeme e, personál, napríklad nejakých prípadových e, teda úradníkov v komisii, ktorí sa budú zaoberať konkrétnymi prípadmi alebo budú v hlavných mestách v členských štátoch budú riešiť tieto stiažnosti občanov. Po som čase sme sa e, naozaj sme naozaj od našich občanov žiadali veľké obete a potrebujeme prežiť súčasnú ekonomickú krízu, ale ide nám o budovanie rastu a prosperity do budúcnosti. To od nás očakávajú občania. Ďakujem. Ďakujem, pán Buzutil. Teraz má e, slovo mene komisie komisár Barnier. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Prajem dobrý deň všetkým poslancom a poslankyňam. Na, na úvod by som chcel poďakovať pánovi Busutilovi za e, prácu, ktorú odvedol na, túto správ, na tejto správe. E, komisia ju podporuje a takisto aj koordinátori. Tým chcem takisto poďakovať. Vážené dámy a vážení páni, práve sa nachádzame vo veľmi vážnej chvíli. Je kríza, ekonomická finančná kríza sa neskončila. Má veľké dopady v ľudskej, sociálnej a ekonomickej oblasti. Pán predseda, vidíme, že mnoho našich občanov trpí, postihla ich nezamestnanosť a mnoho z nich zakúša hnev a vyjadrujú tento hnev. Ehm, táto správa pána Busutila sa nachádza práve v tejto paradoxnej situácii. Pretože ak si nedáme pozor, tak ehm, prvou obeťou tohto hnevu a možno tohto nacionalizmu či protekcionizmu ehm, bude práve jednotný trh. A zároveň jednotný trh je tá prvá šanca na to, aby sme sa dostali z tejto krízy, teda keby vnútorný trh eh, fungoval lepšie. Čiže to sme vlastne robili o, po tom, čo bola vydaná správa Monty eh, alebo ďalšie eh, správy. Mali sme tu 50 návrhov a potom tu, máme, potom tu budeme mať ďalších 12 návrhov na to, aby sa naštartovala ekonomika na konkurencieschopnom trhu. Ehm, to musí byť časťou Európskej iniciatívy pre rast a eh, hlavy vlád o tom budú diskutovať tento týždeň. Už dlho si myslím, že dobré eh, riadenie finan- verejných financií na jednej strane a rast na druhej strane, zvlášť rast v rámci jednotného trhu, sú nielen kompatibilné, ale je dôležité viesť tieto prístupy, tieto politiky zároveň. A preto som veľmi rád, že pán Busutil zdôraznil, um, v čom je jednotný trh silný, uh, prečo je dôležitý pre trh, je dôležitá mobilita, vývoz, uh, sociálne partnerstva, služby, i uh, um, obchod. A my sami v tom, na tomto jednotnom trhu môžeme vytipovať ďalšie body pre rast. Takže preto si myslím, že ehm, riadenie vnútorného trhu by mal lepšie fungovať a lepšie riadiť e, tento priestor 450 miliónov občanov a 22 miliónov podnikov, e, z ktorých väčšinu tvoria malé a stredné podniky. Je potrebné, aby občania a malé podniky mali k dispozícii efektívnejšie nástroje, keď e, sa chcú uchytiť na tomto jednotnom trhu. A to sme dosahovali aj vďaka Solvitu, e, vďaka Európskemu portálu, e, potom ďalším, vďaka ďalším systémom a vďaka Európskemu centru pre spotrebiteľov. Začali sme s tou bodovacou tabuľkou, čiže začali e, sme tak mapovať, urobili sme si prehľad toho, čo funguje a čo nefunguje. My túto bodovaciu tabuľku vypracúvame v komisii dvakrát ročne a vlastne hodnotíme implementáciu vnútorného trhu v každom členskom štáte. E, malo by to fungovať ešte efektívnejšie. Čísla hovoria sami za seba. A E, pre členské štáty sú výzvou, aby nepoľavovali v svojich snahách. A to správa pána Busutila zdôrazňuje táto bodovacia tabuľka vnútorného trhu nie je jediným nástrojom, ktorý máme k dispozícii. Keď teda chceme monitorovať e, aplikáciu pravidiel v jednotnom trhu na európskom trhu. Spomenul som pred chvíľou krízu a my sme sa z nej poučili. Videli sme, že v niektorých členských štátoch nefungujú niektoré veci a našli sme aj nové prostriedky, ako E, spojiť naše úsilia. Takže e, zapojili sme sa e, do tejto práce o transparentnosť, do tej snahy o transparentnosť a s vami, s Európskym parlamentom, vypracúvame raz ročne bilanciu jednotného trhu a 27. februára sme túto bilanciu prvýkrát vypracovali. Um, toto otvorilo cestu oznámeniu, ktoré vydáme na budúcej Európskej rade v júni a um, budeme hovoriť o možnostiach, ako by sa eh, mohla lepšie aplikovať realizácia jednotného trhu. Ja by som chcel spomenúť dva, dve hlavné témy v, tejto ozna, v tomto oznámení. Legislatíva pre podporu rastu. My nemôžeme vypracovať nové pravidlá e, bez toho, aby boli správne implementované v teréne. Legislatíva, ktorá sa neimplementuje, e, je neužitočná a je často kontraproduktívna. Vytvára nerovnováhu medzi jednotlivými krajinami Niektoré krajiny to aplikujú správne a potom penalizujú rast, niektoré penalizujú rast a obmedzujú eh, možnosti pre podniky. Takže preto sme navrhli aby sme znížili tolerovaný deficit pri eh, implementácii eh, z 1% na 0,5% a Pán Busutil takisto hovoril o tomto návrhu. My sa nemôžeme uspokojiť s európskym priemerom 1,2 deficitu v implementácii a v niektorých členských štátoch je to až 1,7 Komisia práve podnikla niekoľko postupov s niektorými členskými štátmi, aby zracionalizovala e, implementáciu týchto pravidiel. A preto, e, vážení poslanci, e, som bol v každom členskom, v každom hlavnom meste členských štátov, aby som sa stretol s, s odpovednými ľuďmi, ktorí sú poverení za implementáciu smernice o službách, ďalej smerni, za smernicu o e, profesionálnej kvalifikácii, e, aby som mal priamy kontakt. A vytvorili sme task force, e, ktorý pozostáva zo 110 úradníkov, ktorí pracujú v členských štátov, štátoch a budem pokračovať v eh, tejto služobnej ceste po eh, hlavných mestách. Um, pretože v každom regióne sa nachádzajú podniky, odbory, lokálne miestne samozprávy ehm, a dôležití partnery pre jednotný uh, trh. A uh, prvý záver z tejto mojej cesty po hlavných uh, mestách uh, urobím v tom oznámení, ktoré som spomínal. Uh, No a tie nástroje pre jednotný trh by mali byť dané do služby občanov a e, podnikov. Ehm, máme nástroje preto, aby sme dosiahli vyššiu transparentnosť a prehľadnosť vo vzdelávaní, ale tieto nástroje neboli e, vyvíjane e, paralelne. Te, teraz by sme mali urobiť v tom poriadok, aby to bolo užitočnejšie. Mali by sme e, vypracovať portál Európa patrí vám a je pre mňa rovnako dôležité ako pre vás, aby Solvit, e, ktorému sa riešia problémy e, vo vnútroštátnych administratívach, aby tento portál fungoval lepšie. Takže my sme tento rok oslavili 20. výročie jednotného trhu a ja som už povedal, že e, táto, toto výročie by nemalo byť melancholické alebo nostalgické, ale malo by to byť e, skôr pozitívne. Mali by sme hovoriť o tom, ako jednotný trh prináša pozitíva pre občanov. A preto, aby sme lepšie riadili jednotný trh, e, k tomu vyzývame štáto, členské štáty. A každý má svoju úlohu. Rada, Európsky parlament, vlády, e, komisia a všetci e, musíme využiť toto výročie na to, aby sme rozvili novú dynamiku, aby sme dali nový elán jednotnému trhu. A preto si želám, aby sme o tom hovorili nielen tu medzi nami, ale aj s jednotlivými aktérmi. Pretože znova využijeme tú myšlienku toho fóra. Podarilo sa nám to vďaka vašej iniciatívy v Krakove a vďaka tomu 10. až 17. októbra Európskemu e, parlamentu e, pripomenieme, alebo tá teda budeme oslavovať to e, výročie a budeme hovoriť aj o tom, ako sa vyhnúť fragmentarizácii jednotného trhu, ako mm, zrealizovať týchto 50 návrhov, ktoré boli opísané v Single Market Act. A máme pred sebou veľa práce. Jednotný trh je pre mňa priorita a to od nás čakajú aj občania pretože som spomínal to množstvo rizík, uzavretie sa do seba, protekcionizmus a tak ďalej. Preto je pre nás dôležitá tý rast a zamestnanosť. Ďakujem, pán Busutil. Ďakujem, pán komisár. A teraz budeme eh, pokračovať eh, s rečníkmi za politické skupiny. A teraz dávam slovo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 Pani predsednička, pán komisár, kolegyne a kolegovia, myslím, že jednotne súhlasíme s tým, že vnútorný trh, ako teraz povedal e, komisár, nesmie byť prvou obeťou krize, ale práve naopak 20 e, rokov e, po zriadení tohto jednotného spoločného trhu musíme vsadiť všetko na to, aby tento spoločný trh sledoval tie jednotné pravidlá, ktoré my sme tu úspešne vypracovali. A preto sa chcem kolegovi Buzutelovi poďakovať za e, jeho e, prácu na tejto správe vo výbore pre vnútorný trh, pretože e, je to práve barometer v Európskom parlamente, podľa ktorého môžeme odčítať, ako na tom stojí spoločný trh. Ale 20 rokov po zriadení Európskeho spoločného trhu musíme pri týchto príležitostiach aj pri oslavách, ktoré budeme mať na konci roka, si položiť otázku, čo za týchto 20 rokov sa nám podarilo a čo za týchto 20 rokov možno ešte zlepšiť. A ja myslím, že tu je správa kolega eh, Buzutila, eh, k spoločnému trhu jasne ukazuje, že e, čo ešte chýba v tomto spoločnom trhu. Všeobecne hovoriac, e, chýba tu transparentnosť. E, v zásade ide o dva problémy pri presadzovaní zákonodárstva, ktoré sa týka spoločného trhu, prípadne neuplatňovania týchto predpisov. A tu bolo menované jedno kritérium, to 1% kritérium, ktoré E, ukazuje na chyby v niektorých členských štátoch a tu e, jasne sa ukazuje, ako e, zle a ťažko sa v niektorých členských štátoch aký o spoločnom trhu presadzuje. A to je druhý problém a tu nejde o presadzovanie európskeho práva, ale o nesprávne a nedostatočné presadzovanie európskeho práva a myslím si, že na tomto mieste potrebujeme viac transparentnosti a nepomôže nám to ďalej, keď právne služby Európskej komisie nám budú oznamať, že začali konanie pre porušenie E, zmluv za zatvorenými dverami, ale potrebujeme možnosť na to, aby sme videli, e, čo sa deje zle v jednotlivých členských štátoch a čo sa nesprávne presadzuje. A tiež potrebujeme vedieť o tom, e, prečo členské štáty nedostanú okamžite pomoc, keď žiadajú Európsku komisiu a preto e, ja chcem podporiť ten návrh e, kolegu Bozutila, aby e, sa zriadila tzv. rýchla procedúra. poďalšie som už niekoľko rokov v Európskom parlamente a pri mnohých smerniciach, aj na radeniach, ale hlavne smerniciach vedia, nevedia ani komisia, ani poslanci, ako je presadzovanie predchádzajúcich smerníc v národnom práve zabezpečené. Európsky parlament veľakrát požadoval, aby sme dostali od člen členských štátov tabuľku korelácií e, pri presadzovaní nových predpisov a nemali by sme pri tom ostať, ale by sme mali aký od roku 2006, e, kde sme požiadali, a kde máme korelačné tabulky od členských členských štátov zostavu od roku 2004 a by sme potvorili tento návrh e, zrediť korelačnú tabulku u členských štátov od roku 2004 a ja si myslím, že táto diskusia o riadení spoločného trhu sa len začala a teším sa, že sa sa na ne budem môcť zúčastniť. Ďakujem, pán Schwab. A teraz za frakciu SAD má slovo Corre de Campos. 4 minúty. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. V prvom rade chcem zablažovať spravodajcovi za jeho prácu vnútorný trh zaručuje viac obchodu, viac obratu, mm, lepšie podmienky pre spotrebiteľov, viac sp- pracovných miest a spolahlivejšie tovria služby, znamená to silnejšie malé a stredné podniky, ktoré um, budú lepšie môcť čeliť globalizácii, takže úloha členských štátov je kľúčová nielen pri vypracovaní legislatívy, ktorá musí byť inovatívna a vynalizovala tiež e, zohráva svoju úlohu v transpozícii legislatívy EÚ a tam vznikajú problémy. Niekedy členské štáty zachádzajú e, pod e, lehotu dvoch rokov. To znamená, že e, vnútorný trh s 500 miliónov ľuďmi nefunguje tak, ako by mal, pretože pravidlá sa nesprávne uplatňujú a ďalšie členské štáty nedostatočne alebo nesprávne naplňajú pravidla EÚ, čo vytvára ďalšie ťažkosti hlavne s výkladom. Oznámenie z roku 2011 je súbor tak povediac, legislatívneho cyklu. Správa Greša bola v tejto povahe mm, celkovejšia a teraz máme lepšiu predstavu vďaka tomu, ako funguje vnútorný trh. Je tu zotrvačnosť a odpor v členských štátoch a mm, proti tomu musí aktívne bojovať Európsky parlament a komisia. A aj národné parlamenty musia zohrať eh, dôležitú úlohu pri e, kontrole. Solid e, má dôležitú úlohu pri e, poskytovaní mimosúdnych riešení pre občanov a podniky, keď vnútorný trh nefunguje správne. Solid má primeraný právny základ, ktorý umožňuje, aby sa jeho potenciál rozvíjal, aby mohol naplniť tie výzvy, proti ktorým čeli a tiež, aby mohol pomať e, komisii naplniť svoje konania. Keď sa dala schôdza v Krakove v 2011, tak bola úspešná a ja myslím, že tam by mala usmerňovať cestu vpred pre budúci trh v budúcnosti. Mm, toto je, tak povediac, týždeň vnútorného trhu. A teraz e, vidíme značný pokrok a e, vidíme prekonávanie prekážok, no celkovo, čo sa týka čísel a faktov, toto je fórum, ktoré je najlepšie pre stretnutie sa účastníkov, podnikov, zákondarcov a e, môžeme tam mať dobrý prehľad o tom, ako funguje spoločný trh, aké sú práva a čo treba urobiť na záver by som rád vyjadril isté prekvapenie, keď jeden z návrhov spravodajcov, ktorý vyzval k vytvoreniu nezávislého orgánu Európskej komisie. Povedali, že na konci, po 6-mesačnom dobi, e, to, tento orgán by e, mohol začínať konania pre porušenie mm, zmluv a fungoval by ako vnútorný prokurátor. Toto je naozaj ťažká debata a tá v skutočnosti ani neprebehla a potrebujeme tam mať jasno o právnej povahe mm, tohoto subjektu a jeho právomoci, ako by fungoval. Ľutujeme, že takýto zložitý nápad bol zavedený a nastolený do diskusie tak neskoro takže môžeme um, tento nápad privítať priaznivo. Ďakujem teraz mene um, frakcia liberálov pán Chaci Markakis 5,5 minúty. Pani predsednička, um, pani kolegyňa, pán spravodajca, pán komisár, za frakciu ALDE vítam túto správu z vlastnej iniciatívy, eh, kde eh, kolega Bozotil eh, vyslovne povedal, aké dôležité je, aby Európsky parlament sa zasadzoval agendu vnútorného trhu a preto ďakujem kolegovi Bozotilovi za túto vyváženú správu. Táto téma je aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým, pretože okrem presadzovania vecí, ktoré sme si predstavili ako motor európskej integrácii, keď sme zriadili spoločný trh pre pred 20 rokmi. Okrem presadzovania vidíme, že tu aj e, sú nerovnováhy vo vnútornom trhu a to sú nerovnováhy, čo sa e, týka bilancia výkonu. A to je dôvod, prečo e, eurozóna sa dostala na šikmú plochu celkovo a európskemu spoločnému trhu celkovo hrozí, že strati svoju opravnenosť a že strati svoju úlohu ako motor, ak tieto udalosti teraz v 20-ročnom jubileu nebudeme riešiť s osobitnou pozornosťou. Um, táto hodnotiaca tabulka uh, fungovania vnútorného trhu by mohol byť nástroj ako vnútorný trh, ktorý by mohol ako uh, nástroj skoro varovania, ktorý by ukazoval e, vopred problémy a bol by to dôležitý e, krok e, pre opravu hospodárskej politiky a vítam, že Európska komisia chce každoročne zverejňovať túto hodnotiacu tabulku a ukazovateľe vnútorného trhu. Ide tu o kvadratúru trhu, ide o to, že musíme sa zaist ctiť, aby tie hospodárstva, ktoré naplňali predpisy vnútornom trhu, neboli potrestané, ale na druhej strane tým e, najlepším nemôže byť jedno, keď e, sa ich e, sú sedia previnia pri naplňaní týchto trhov a preto e, musíme e, naliehavejšie presadzovať e, predpisy o trhu. Potrebujeme realistické ciele pre presadzovanie aplikáciu, ako to zdôraznil spravodajca. Ide tu o rýchlosť presadzovania a naplňania v roku 2012, keď členské štáty mali priemer len 5,5 mesiaca na naplnenie predpisov. Dnes majú až 8 mesiacov na to a toto sa musí e, vyrovnať a mm, záver je, že členské štáty e, musia sa viac angažovať e, pri presadzovaní a naplňaní európskych predpisov. Zároveň ide aj o to, že si musíme uvedomiť, že 20 rokov spoločného trhu viedlo k tomu, že rozdiely mm, konkurencieschopnosti hospodárstva v Európskom, že rozdiely medzi konkurencieschopnosti hospodárstva v Európskej únii dramaticky narastli a Ehm, rozdiely medzi najsilnejšími a najslabšími eh, hospodárstvami eh, sa dramaticky zmenili a zavdenie eh, eura a táto kríza túto vec ešte urychlila. My sme ehm, sadili na silu spoločného trhu, ale zároveň sme sa nepostarili o to, aby um, spalšálne sa zlepšila naša politika vnútorného trhu tu, pán komisár, musíme konať proti tomu a táto hodnotiaca tabuľka nám dáva na to možnosť. Aj 20-ročné jubileum spoločného trhu nám dáva možnosť, aby e, sme e, sa zoberali koncepciou e, vyváženej bilancie výkonu národných hospodárstiev alebo dokonca na, na národných a regionálnych úrovniach. Len tak budeme mať v priestore Európy spoločnú ekonomickú rovnováhu. Kríza so štátnymi dlhmi e, v Európe ukazuje, že prebytok na severe a deficit na juhu sa vzájomne blokuje, ak e, toto e, nebudeme v strednodobom výhľade riešiť a ekonomia nám dáva novú teóriu s vzájomnou rovnováhou. Spoločný trh môže byť nástrojom, ale nesmie byť bezubým tigrom. Využijme týždeň spoločného trhu na to a aj toto 20-ročné jubileum, aby sme my v Európe sa spoločne pripravili na budúcnosť a to nielen tí vhody na severe, ale všetci spoločne. E Ďakujem teraz v mene frakcie ECR pani Julie Gerling, dve minúty. Thank you, Madam President. My group welcomed this report. Um, Ďakujem. Moja skupina víta túto správu. Ako viete, nie vždy sme mali načenú podporu tu v tejto sále za túto oblasť, ale jednotný trh musí zbudzovať viac entuziasmu a náčenia. A e, táto myšlienka je veľmi dôležitá pre e, realizáciu jednotného trhu. E, spotrebitelia potrebujú operatívny jednotný trh, a to je veľmi pravdivé v tomto čase, keď máme pred sebou takéto ekonomické výzvy. E, pozeráme sa spolu na výzvy e, v oblasti vývozu a nemôžeme zanedbať e, výzvy jednotného trhu. Samozrejme, dosiahnutie jednotného trhu pre občanov Um, je uh, dôležitá, potrebujeme preto legislatívu. Bez uh, toho a bez uh, aplikácie týchto pravidiel spotrebiteľa nebudú môcť požívať tie výhody jednotného trhu. Naša skupina podporuje úsilia komisie a hlavne v oblasti detailného podávania správ v, z, členských štátov Vítame eh, to, že spravodajca zdôrazňuje, že sa legislatíva v rámci jednotného trhu musí eh, celkovo implementovať. Eh, je, kritika je vždy dôležitá a Eh, vyzývame komisiu, ako, vyzývame komisiu k tomu, aby Single Market Act bola programom, eh, ktorý dosiahne úplnú realizáciu jednotného trhu. Takisto treba posilniť digitálny jednotný trh a cezhraničné platby. Takisto vyzývame národné administratívy eh, k tomu, aby zjednotili svoje akcie je dôležité, aby takáto legislatíva bola aplikovaná transparentne

takýchto produktov ktoré nepatria na spoločný trh sa objavuje stále viac a viac preto si myslím že by sme sa v rámci zdokonaľovania jednotného trhu mali venovať aj zdokonaľovaniu dohľadu nad mechanizmami uvádzania eh, produktov na náš spoločný trh a to v záujme našich spotrebiteľov. ďakujem za pozornosť. Pán Maška, teraz pán za GUE. Ďakujem pani predsedajúca. Ja tu nebudem eh, oslavovať eh, jednotný trh, budem hovoriť o jeho nedostatkoch. Ehm, Menová únia, jednotný trh eh, stanovujú princípy voľného pohybu tovarov v prospech občanov. To sa vytvára nová Európa. Ale Európa, kde je masová nezamestnanosť, chudoba, a väčšie rozdiely medzi jednotlivými triedami a spoločnosti a v deklaráciách sa tento jednotný trh považuje, cit, eh, označuje, citujem, za najsilnejší nástroj rastu eh, v Európe, ale to je nemožné, pretože na to je potrebná úplne nová hospodárska politika, zelená, expenzívna, kde sa investuje do verejného sektora, eh, cez verejný sektor, a okrem toho v bode 3 sa hovorí, že EÚ má mať priamy ľudský občan, citujem, s občanmi, s konzumentmi prostredníctvom zastúpení Európskej komisie. To je fajn. A Samozrejme, že by mohli títo občania všetci prísť na zastúpenia komisie, aby mohli porozprávať o tom, čo si myslia o tom jednotnom trhu v momentálnej situácii, e, ktorý ohrozuje práve budúcnosť základný princíp a stanovenie cieľov um, musia sa zameriavať na životné prostredie, nielen na zájmy veľkých podnikov. Súčasný jednotný trh okrem toho uh, jednotný trh momentálne nerobí nič pre tisícky chudobných ľudí, ktorí dúfajú v lepšiu budúcnosť v Európe, ale utápajú sa v vysokých vlnách stredozemného mora. Ďakujem pán Kustavson, pán Obermajer bude následovať za eh, nezaradených poslancov. Ďakujem, pani predsednička. 20 rokov tu funguje jednotný zo, trh so štyrmi základnými slobodami a určite priniesol so sebou aj výhody. Aby sa využil celý potenciál, treba sa čo najviac približiť k občanom, keď ide o identifikáciu riešenie problémov. A na to sú dôležitými nástrojmi napríklad Solvit. O, pracovníci sú efektívni a rýchli, ale žiaľ je tam nedostatok personálu a bolo by lepšie investovať do personálu a nielen do nejakej uh, vágnej agentúry EÚ, o ktorej prínose je len veľmi málo občanov presvedčených. Jednotný trh dokáže veľa, ale nie je to jedinou odpoveďou na hospodárskú krízu a už vôbec nie, ak sa ignoruje, kde sú hranice jednotného trhu. Napríklad eh, takzvaní sam, e, živnostníci, ktorí sú živnostníci len na oko z východnej Európy a pracujú v Rakúsku, v Nemecku, v, stav, v eh, stavnom priemysle. E, vo Frankfurte sa už hovorí o nejakom hlavnom meste bulharského stavebného priemyslu. Tam momentálne pracuje nejakých 10 až 17 tisíc e, Mm, živnostníkov na oko a to je len taký odhad. To skutočné číslo bude asi ešte vyššie. E, to má samozrejme tú výhodu, že domáci zamestnanec by bral 35 eur na hodinu a ten tzv. živnostník berie iba 10 eur na hodinu. To predsa nemôže byť prínos jednotného trhu, pretože tie základné slobody idú na úkor domácich podnikov, ale aj zamestnancov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Baldasáre na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Plne zdieľam priority stanovené našim kolegom Busotilom v jeho správe a dúfam, že tento parlament príjme správu e, veľkou väčšinou, aby sme mohli posilniť fungovanie jednotného trhu. E, je to nevyhnutné pri rozvíjaní EÚ. A toto by bol veľký e, nástroj pre jednotlivé členské štáty. Posledné výsledky hodnotenia ukázali, ako členské štáty menej a menej dodržiavajú svoje povinnosti, pokiaľ ide o transpozíciu európskych zákonov. Takže vzhľadom na to súhlasím s kolegom, že musíme dať väčšiu silu a flexibilitu takýmto konaniam v prípade porušenia záväzkov a e, Solvit môže mať úlohu ako nejaký alternatívny mechanizmus, E, sú problémy, e, čo sa týka princípu subsidiarity, ak právny základ solvitu je príliš sformalizovaný a preto si myslím, že je pre komisiu rozhodujúce, aby preskomala všetky možné riešenia e, s cieľom posilniť fungovanie portálu bez toho, aby tu bolo riziko, že sa to zamotá v nejakých právnych otázkach. A chcem na záver ešte pripomenúť, že Lisabonská zmluva na novo definovala úlohu parlamentu. Máme teraz už veľké právomoci eh, revidovať, štrukturovať eh, legislatívu EÚ a preto, aby sme zabezpečili plodnejšiu spoluprácu s národnými orgány je nevyhnutné, aby tento hodnotiaci rámec bol riadne preskúmaný v štrukturovanej rozprave medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Baldasár, pani Weiler na 3 minúty. Pani predsedajúca, pán komisár, kolegyňa a kolegovia, minulý týždeň som na nemecko-francúzskej oslave partnerstva vystúpila s prejavom eh, k 20-ročnému výročiu eh, jednotného trhu. Bolo zaujímavé, ako zareagovali hostia, brali to ako samozrejmosť. Je to dobré, že to ľudia vnímajú ako samozrejmosť. Tieto štyri základné slobody sú eh, tým jadrom EÚ a my ako parlament dúfam, všetci budeme e, bojovať proti pokusom stavať nové hranice alebo nejaké prekážky e, ako sa možno snažila predchádzajúca francúzska vláda, pretože voľnosť pohybu občanov je pre nás minimálne tak dôležitá ako voľnosť pohybu kapitálu alebo tovarov. Správa pána Bosudila je podľa mňa dobrá, užitočná, ehm, napríklad Solvit je tiež dobrý nástroj. Aby sme skonštatovali, či naozaj vlády chcú európske zákony, a či deficity sa naozaj aj odburávajú tak, ako sa na tom dohodla rada. Chceme, aby jednotný trh bol pre občanov zjednodušený, chceme, aby malé a stredné podniky mali ľahší prístup a chceme, aby všetci e, občania z toho profitovali. Realizácia e, nezávisí vždy od veľkosti krajiny. Už sa spomínalo, že Malta je na prvom mieste, Belgicko bohužiaľ nie. A ja si myslím, že je zaujímavé, eh, o čo, čo ste tu navrhli, pán Buzutil. Eh, je mi to celkom sympatické, ale musím povedať, že vo vašej správe je pár iných požiadaviek, ktoré už to tiež obsahujú, napríklad článok 18 eh, pre verejnosť alebo článok 24 kde sú tam tie konkurenčné tabulky, alebo článok 21, aby Európsky súdny dvor mohol rýchlejšie pracovať. Takže asi by sme mali pracovať najprv s týmto. Za sociálnych demokratov by som chcela vyzvihnúť ešte štyri aspekty. Poprvé, realizácia, e, transpozícia musí byť e, skutočná, nie len nejaké pozlátko, nesmie to byť e, len také nejaké mm, na oko a liberálne snemovne teda e, v spolkovej vláde v Nemecku e, sa tiež e, práve do čoho si púšťajú, čo teda nás nenaplňa veľkou nádejou v tejto súvislosti. A riešenie krízy je vytvorenie pracovných miest, to prispieva k rastu. Po tretie, konania na ochranu zamestnancov sú pre nás príliš ťažkopádne, pretože v končnom dôsledku ide o to, a to je moja jediná kritika, pán Barnie, že v tomto spise sociálna súdržnosť je e, trošku zanedbaná. My budeme na tom dbať, pretože máme dobrú tradíciu sociálnej súdržnosti. Na záver by som chcela e, citovať vášho bývalého kolegu Žaka Delora, ktorý povedal, že jednotný trh funguje na základe troch princípov. Konkurencia, ktorá to oživuje, spolupráca, ktorá to posilňuje a solidarita, ktorá spája. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Valier a teraz e, pani Zuber, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. Táto správa predkladá zaujímavé myšlienky. Spomína sa tu, že jednotný trh je základná hybná sila na posilnenie eh, hospodárskej súťaže, prekonanie hospodárskej krízy a naozaj eh, sú to hodnotné myšlienky, ale sú hodnotné len pre veľký kapitál, veľké podniky. Eh, tieto myšlienky neberú do úvahy hospodársky vývoj, Eh, ľudí, ktorí sú v tých periférnych krajinách a regiónoch, pretože v týchto krajinách a regiónoch naozaj eh, tá kríza priniesla najväčšie problémy, eh, veľmi vlastne jednotný trh aj prispel k týmto obrovským problémom. Prekávate sa, pre, je to prekvapenie, ale je tu veľká deregulácia, liberalizácia a tak ďalej, takže produktívne kapacity boli zničené, exporty e, klesli dovážali sa potraviny, energia a to znamenalo, že veľmi závisia od vonkajšieho sveta. Aký bol dopad na krajiny ako je moja, podniky zatvárajú, najmä malé a stredné podniky deštruujú sa tisícky pracovných miest, vzniká chudoba, sociálna exkluzia, e, strácajú sa zamestnanecké práva, celé je to veľmi prekerné, privatizácia energetiky, telekomunikácií, bank, pošt, liberalizácia základných verejných služieb, Jednotný trh neberie do úvahy práva ľudí. Je tu len sloboda Eh, alebo voľný pohyb tovaru a kapitálu. Eh, krajiny, ktoré bojovali za svoje slobody, za svoje sociálne hospodárske práva, chcú niečo iné, než je súčasná politika. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem, pán Segedy. Nevidím ho, takže pani Gál Pelc na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade chcem poďakovať pánovi Busutilovi za jeho správu, nielen preto, že sa to tak patrí, ale aj preto, že táto správa je veľmi efektívna a praktická. On vyzdvihuje význam nástroja, eh, ktorý stransparentňuje jednotný trh a vyjasňuje naše úlohy. Ja súhlasím s kolegom, a kolegami, ktorí hovoria, že jednotný trh má veľkú históriu, ale napriek tejto histórii funguje, alebo nefunguje ešte stále dokonale. Našim cieľom je, aby tento trh bol e, prínosný pre všetkých občanov Európy a to tak, aby tieto výhody mohli využívať všetci účastníci trhu. Výsledky tejto hodnotiacej tabulky naznačujú pozitívny trend a to v zásade je dobré, ale nemôžeme sa teraz len tak uh, uspokojiť, musíme sa informovať o tom, kde ešte musíme niečo dohnať, kde musíme ešte konať, aby sme prekonali nedostatky. A táto správa je v tom nápomocná a naznačuje aj to, že sa nesmieme strátiť v detailoch, nesmieme zatvárať oči pred problémami a podrobnosťami. No ešte by som sa dotkla témy verejné obstarávanie predstavuje 15 až 20 európskeho HDP a ak správne uplatníme európske právne predpisy, bude to veľký, veľká úspora do budúcnosti. Je jasne potrebné vidieť, že Európa bude konkurencieschopná, keď popri tejto veľmi prísnej fiskálnej politike sa dostatočne budeme zameriavať aj na to, ako sa realizujú právne predpisy. Ja si myslím, že ideme správnym smerom, ale treba si uvedomiť aj to, že implementácia týchto právnych predpisov nie je vždy dokonalá. Ale to ešte nepostačuje, ak by témou mala, mal by tento nedostatok transparentnosti. Musíme hovoriť o problémoch, riešiť ich, musíme tu odbúrať nejaké paralelné štruktúry, čiže treba presadzovať právne predpisy a to tak, aby sme dostali očakávania našich občanov, aby sme vytvorili viac pracovných miest a mm, zvýšili istoty. Nepotrebujeme tie hodnotiace tabulky e, na to, že to tam si budeme pekne otvarkavať a hovoriť si, že sme splnili nejaké úlohy, ale aby sme videli, že ako ďaleko sme sa až dopracovali. Niektoré členské štáty si zaslúžia pochvalu, ale napriek tomu ešte máme čo robiť. Ďakujem pekne a teraz pán Koferaty. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, e, sme všetci presvedčení o tom, že jednotný trh je dôležitý pre európsky dom a e, dosiahol e, aspekt, ktorý reprezentuje jednotnú Európu. Sme presvedčení, že v jednotnom trhu sa nachádza obrovský potenciál, aby sme mohli prispieť k rastu jednotlivých krajinách v EÚ. Práve pre tieto dôvody e, súhlasíme s touto správou a mali by sme počiarknúť aspekty, už sme o tom práve teraz diskutovali. Prvý dôležitý aspekt je tento. Ozajstný nepriateľ jednotného trhu je kríza. A kríza vlastne spochybňuje hodnotu jednotného e, trhu pred občanmi. Kríza um, berie potenciál e, tej pridanej hodnoty jednotného trhu. V tejto sále bolo už viackrát povedané, že, povedané, že bez rastu naša práca bude objektívne ešte ťažšia v tomto krízovom procese, ktorý postihol naše krajiny, e, sa vyskytol ďalší negatívny aspekt a to um, fakt, že niektoré krajiny aplikujú to, že Európsky parlament, komisia a rada um, sa rozhodli. Um, jedna vec je, že hovoria, um, je tu isté meškanie v implementácii legislatíve, ale um, toto meškanie nie je spôsobené um, zložitosťou legislatívy, ale zlými um, politickými smerovaniami alebo alternatívami. Mnohokrát sa členský štát oddiali od tohto textu a takisto aj od obsahu legislatívy. Um, my sme uh, zaznamenali isté priemerné uh, hodnoty, ale ak sa pozrieme na konkrétne dáta, tak máme pocit, že Európsk, Európa sa snaží e, využívať svoje zdroje e, ktoré, a spôsobom, ktorý nie je e, úplne priamy. Preto potrebujeme dať konzistenciu pre nástroje, pre jednotný trh a treba ich posilniť. Ehm, hovorili sme už o sankciách, ktoré by mali postihnúť ehm, omeškanie v implementácii. Ale ja by som chcela povedať, že aj Solvit je dôležitý. Ja chápem, že e, právny základ je e, nevyhnutný. Ešte by som chcel povedať jednu vec spravodajcovi keďže eh, sa čelíme, keďže sa potýkame s ťažkosťami, ktoré vyprodukovala kríza, tak nechápem, prečo sa predpokladá eh, hypotéza nejakého tretieho subjektu a eh, to by len predlžovalo veci, ale teraz potrebujeme sa rýchlo rozhodovať a čo najjednot, najjednotnejšie táto, tento návrh potom by ohrozil túto rýchlosť a jednotnosť. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička, kolegyňa, kolegovia. Momentálne všade v Európskej únii pociťujeme hospodárskú krízu a musíme sa sústrediť na jednotný trh, aby sme sa z nej vymanili. Je to náš najdôležitejší nástroj. A musíme to podporiť aj zo strany národných orgánov a tieto by sa mali viac angažovať, aby sa riadne a včas presadzovali, implementovali právne predpisy. Musia dostať členské štáty svojim povinnostiam a záväzkom. E, tú výhodu treba jasne vysvetľovať občanom aj podnikom. K tomu prispieva Solvit a ďakujem kolegovi Busutilovi za jeho výbornú správu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pán Schwab. Ešte raz 3 Pani predsednička, e, dámy a páni, ja som bol prekvapený z niektorých vystúpení, keď napríklad pán kolega Gustafsson za lavicu hovoril o tom, že jednotný trh uvrhol e, ľudí do chudoby a slúži len veľkým koncernom Eh, no môžem, môžem povedať eh, len toľko, že by mohol prísť do môjho volebného okrsku. U nás nie sú žiadne veľké podniky, ale žijeme práve z jednotného trhu. Máme tam množstvo malých a stredných podnikov, ktoré profitujú z jednotného trhu. Vo svete bez jednotného trhu by zďaleka nemali takú možnosť eh, predávať svoje produkty, takže môžem za svoj volebný okresok povedať, že táto, toto vnímanie je absolútne nesprávne. Potom kolegyňa Weiler v diskusii poukázala na to, že realizácia smernice o, o meškaní v platbách aj v e, Nemecku trošku pokrivkáva. Môžem povedať kolegyňa, že urobíme všetko preto, bez ohľadu na to, kto bude v Nemecku vládnuť, aby smernice, ktoré schváli tento parlament e, s demokratickou účasťou rady a teda nemeckého spolkového ministra sa budú implementovať v Nemecku tak, ako sa majú. A napokon, kolegyňa a kolegovia, ešte chcem sa vrátiť k jednému bodu, ktorý sa tu veľmi málo spomínal zatiaľ v rozprave, ale je to v správe pána Busutila. Ak sa dopracujeme k viac nariadeniam, komisia v akte o jednotnom trhu predkladá určité návrhy, ako by sme mohli legislatívne byť činní som nariadení v jednotnom trhu, tak tomu eh, tým nariadením berieme členskému štátu možnosť nejakého manevrovania pri transpozícii, ale jednoducho sa budú rovnako uplatňovať pravidla všade, čiže možno by sme sa nám mali na to zamerať, aby sme prekonali tie nedostatky pri transpozícii pravidel jednotného trhu. Takže, vážený pán komisár Milý Mišel, naozaj e, politická skupina EPP kladie veľký dôraz na to, kde e, sa bude uplatňovať smernica a kde sa má uplatňovať nariadenie nariadenie, aby sme dosiahli najlepšie výsledky na jednotnom trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šváb, pani Šaldemol za 3 minúty. Tak for det, fru øh, Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený e, kolega, keď som bola mladá pred 20 rokmi, Ehm, nebola som úplne nadšená, že bol zavedený jednotný trh. Myslela som si, že to priniesie pozitíva len kapitálu a nie občanom a spotrebiteľom. Ale ehm, našťastie som zmenila názor, čo sa týka vnútorného trhu. Videla som, ako funguje a musím povedať, že jednotný trh sa stal motorom európskej spolupráce a vnútorný trh prispiel prispel k rastu, k vytvoreniu zamestnaneckých miest. Takisto je však dôležité, aby sa to robilo aj v budúcnosti. A práve preto musíme urobiť všetko preto, aby ehm, jednotný trh fungoval v budúcnosti ešte lepšie. Ale e, to vyžaduje, aby sme urobili viac ako dnes. A som nahnevaná, že tu rada nie je, aby si vypočula túto diskusiu, lebo je veľmi dôležitá. Členské štáty musia pochopiť, že majú obrovskú zodpovednosť na tom, aby legislatíva bola správne implementovaná. A ako povedal pán Busutil, e, sú z Ukrajiny, e, ktorým sa darí veľmi dobre. A keby všetky krajiny EÚ konali ako Malta, tak by sme mali jednotný trh, ktorý veľmi dobre funguje. Takže mm, ja si osobne myslím, že toto je otázka dobrej vôle zo strany členských štátov. Musíme zlepšiť túto situáciu, lebo ak to neurobíme, tak potom podpora pre jednotný trh zo strany podnikov už nebude. Nemyslím si, že poľnohospodárov, sa podarí e, vytvoriť nový priestor a novú pôdu pre e, svoje sliepky, ktoré znašajú vajcia, aby si zabezpečili odbyt. A e, myslím si, že aj v oblasti zdravotníctva a bezpečnosti by sme tomuto mali venovať viac pozornosti, je potrebné, aby sa rešpektovali ustanovenia, pretože niektoré krajiny nerešpektujú pravidla. A toto vyvolá frustráciu zo strany e, pracovníkov, pretože e, budú e, musieť konkurovať iným pracovníkom a ich členské štáty nebudú môcť zaručiť správnu konkurencieschopnosť. A e, bodovacia, hodnotiaca tabuľka je dobrý nástroj, vďaka ktorému poukážeme na problémy. Myšlienka pána Busutila, že by sme mali nejakú procedúru fast tracku, e, teda rýchlu procedúru, ak nejaký štát nerešpektuje e, niektoré ustanovenia, Eh, toto je dobré, lebo dnes eh, tieto veci rýchle nefunguje. nefungujú. Náš komisár povedal ešte ďalšie veci, navštevuje hlavné mesta a snaží sa pomôcť členským štátom, aby eh, implementovali túto legislatívu. Ďakujem za správu a chcem povedať, že môžeme dosiahnuť lepšie výsledky a som si istá, že o 20 rokov ukážeme občanov, že, členský, že jednotný trh je stále tu. Ďakujem. Nevidím pána poslanca Mičela, takže teraz dávam slovo pánovi poslancovi Repovi. Ďakujem. na to, aby e, sme dospeli k mieru a k sociálnym právam pre všetko. Európska únia začala pracovať, ale to môže fungovať len vtedy, keď sa budú aplikovať pravidlá. Európska únia predstavuje obrovské šance pre e, spotrebiteľov, ale práve sa sami ničíme a ničíme si tieto šance. V tejto správe pán Busutil hovorí o veľmi dôležitej otázke a to o implementácii legislatívy. Dnes ešte stále existujú členské štáty, ktoré neimplementovali nariadenia alebo smernice, hoci um, toto bolo, tieto texty boli už prijaté. Týka sa to textov napríklad ohľadom životného prostredia alebo zdanenia. E, treba zdôrazniť, že nedostatočná implementácia tejto legislatívy má negatívny dopad nielen na občanov a na členské štáty, ale aj na aktérov vnútorného trhu. A môžu to byť aj iné členské štáty EÚ. Ak chceme, aby jednota Európy rástla a ako aj rast a fungovanie e, jednotného trhu, tak by sme mali implementovať a aplikovať e, nariadenia smernice rýchlejšie. Ak členské štáty neschvália eh, texty o životnom prostredí, tak potom ako EÚ chce plniť eh, ciele stratégie eh, Európa 2002. Týka sa to najmä zdrojov a energetickej účinnosti. Táto nesprávna implementácia európskych textov má negatívny dopad na dôveryhodnosť EÚ a Eh, na konkurencieschopnosť eh, a takisto aj na rast. Ehm, môžeme si položiť otázku, ako, mám, ako chceme žiadať od občanov, aby verili EÚ a aby sa angažovali na trhu EÚ, ak členské štáty to nerobia. Prostredníctvom európskej legislatívy sa snažíme dosiahnuť lepšie prostredie pre spotrebiteľov a pre malé a stredné podniky, ale je to ťažké a dosiahnuť to bez spoločnej legislatívy. A to je dôvod, prečo by sme mali byť pripravení, aby sme zasiahli do záležitosti členských štátov, ktoré nepracujú dosť na implementácii týchto textov. Ehm, všetci by mali používať a rešpektovať rovnaké pravidlá hry. Ehm, keby sa tieto texty neimplementovali, tak jednotný trh by bol roztreštený na kúsky. Ide tu aj o otázku etiky, pretože čelíme hospodárskej kríze. Ehm, máme malé aj veľké krajiny, ktoré sú pripravené prijať na seba záväzok a všetko musí ísť eh, na, eh, týmto smerom. Ďakujem. Pani predsednička, ja by som chcel zablahoželať kolegovi Busutilovi za túto iniciatívu. Jednotný trh je oblasť, eh, na ktorej, s ktorou súhlasia všetky členské štáty, pretože je to výhoda pre EÚ. Ehm, jednotný trh jej pomôže znova nájsť ekonomický rast a vytvárať nové zamestnanecké miesta. Na to, aby jednotný trh fungoval, existuje jedna podmienka a to implementácia európskych eh, legislatívnych textov a ich implementácia do vnútroštátnych predpisov. Eh, avšak sú členské štáty, ktoré eh, spome- spomalujú a meškajú v tejto implementácii. Okrem toho, um, transpozícia a implementácia európskych textov do národnej legislatívy musí byť e, kvalitná. Prvá prekážka prvú prekážku spôsobuje proces e, vypracovania. Keď sa začne rokovanie medzi radou, parlamentou a komisiou, tak e, vždy narážame na to, že niektoré štáty sú neochotné, keď e, sa e, majú aplikovať korelačné tabulky. Tieto korelačné tabulky sú prvým krokom, keď chceme zabezpečiť adekvát striktné monitorovanie ohľadom kvality v procese transpozície. Takže myslím si, že by sme mali mať jasné pravidlo. Každá každý európsky predpis, každý text by e, mal byť povinnosťou, e, podmienený povinnosťou pre členské štáty, aby vypracovali takúto, um, takúto tabulku. Ďakujem ehm, vám aj mm, priateľovi, pánovi Simonovi Bozutilovi za výbornú prácu, ktorú odvedol. Ja som ehm, mala pripravenú inú mm, reč, ale žiaľ musím povedať iné veci. A to ehm, je tak, pretože teraz mi bol oznamený tento pozmeňujúci návrh a tento pozmeňujúci návrh mení absolútne túto atmosféru. Absolútne sa e, tým e, mení tá správa. V Grécku je e, jedna veľmi známa elita a tam sa hovorí, že čo sa, mne je to známa pesnička, ktorá hovorí, že čo sa začína pekne, sa končí bolestivo. A to platí aj na tvoju správu pán Simon, pretože tvoja správa začala dobre, boli tam texty, ktoré boli dobré a väčšina ich prijala ale neskončí sa to dobre. Neskončí sa to dobre preto, že záležitosti vnútorného trhu a osobitne e, tieto ukazovatele vnútorného trhu, táto hodnotia sa tabulka, sa netýkajú čísel, ale nie ide tu o ľudí. Ide tu o európskych občanov a ide tu presne o európskych občanov v časoch krízy. A Európsky parlament e, prejednáva, predebatuje a robí zákonodárskú činnosť a robí to pre európskych e, občanov, ale nerobí to v skúmavke, ale e, zasadzujeme sa a konáme s ľuďmi naživo a nám ide o zákony a to nás zaujíma, ako je to v živote. A tieto ukazovatele spoločného trhu ukazujú, či mm, členský štát mm, európske e, zákony o spoločnom trhu správne presadzuje vo svojom štáte. A vieme, že sú štáty, ktoré zaostávajú. Všetci sa zhodneme na tom, že tieto členské štáty tiež majú byť eventuálne nejako potrestané. Ale než e, prejdeme k trestu, musíme preveriť, prečo tieto členské štáty zaostávajú. Čo je na vine? Čo je dôvod toho zaostávania? že e, polovica otvorených e, záležitostí sa teraz e, týka daní a životného prostredia. To už hovorí veľa, vypoveda veľa, pretože to hovorí veľa o hospodárskej situácii a menovej únii. A e, keď vidíme, že tieto dve e, nie sú zosúladené, tak máme problém a máme krízu a potom sú tu hrozby. A potom tu máme tento pozňujúci návrh, v ktorom sa hovorí nič viac, nič menej, že e, máme e, mať štátnu prokuratúru. Prokuratúru, teda ešte ďalšie grémium, ktoré má kontrolovať, e, teda ktoré potom bude udeľovať tresty aby členské štáty nasmerovali na správnu cestu. Tak tu sa obávam, e, milí Šarman a kolegovia, že takýmito krokmi ne budeme napredovať v Európe a že spoločný trh takto nebude príťažlivejší. Preto vás e, pýtam, aby ste si to veľmi dobre premysleli. A ešte nakoniec e, chcem povedať, že tu sa hovorí o um, stimuloch a mm, trestok, pretože to sa týka aj kliše. My socialisti sme za stimuli a my sa nedomnievame, že EPP je len za tresty. Ja Bastos. Ďakujem pani Rapti. Teraz pani Bastos tu nie je a pani Hercog tiež nie. Preto chcem dať slovo pánovi Harborovi za, na 4 minúty. Well, Madam President, I'm very Pani predsednička, som potešený, že som tu, neskôr ako som očakával a ďakujem za to, že ste ma zaradili na zoznam rečníkov. Um, Nepočul som prezentáciu správy pána Bostila a vašu odpoveď komisár, ale ako predseda výboru som potešený, že je tu tak veľa kolegov ktorí vás podporujú a nesúhlasíme e, všetci so všetkým, ako povedala pani Rapti, ale ja si myslím, e, že podrobná analýza mm, otázok v tejto správe je ukazovateľ hĺbky a vedomosti a e, angažovania sa, ktoré má môj výbor pre otázky vnútorného trhu. A viem, že to berete vážne, ako ste už povedali na začiatku. A žiaľ, pretože som tu nebol, aby som vypočul ostatných prejavy, tak neviem, či zopakujem to, čo ostatní už povedali, no ja som chcel v mojich eh, pripomienkách sa len sústrediť na dva osobitné hľadiska. Vrátim sa neskôr k tej otázke o porušovaní predpisov, ktorú spomenula pani Rapti. No chcem zvrazniť, čo si myslím, že musí byť vývoj spôsobu, akým sledujeme účinnosť a dopad eh, spoločného trhu. A to, aby sme pochopili úroveň a množstvo premrhaných príležitostí, ktoré ešte stále existujú. E, pripomenul mi e, jeden z vašich predchodcov, pán Balkenstein, v jednej z jeho správe, ktorú sme dostali každý e, rok o spoločnom trhu. A dosť dlho som sa zabral tým správami. A v jednej z tých správ on popísal spoločný trh ako Ferrari k to rýchlosti a v tom čase som hovoril, že my nechceme za každú cenu Ferrari, lebo nejde o mm, najvyššiu rýchlosť, ale o e, spolahlivosť e, a pevnosť a prístupnosť každému. Ale ja myslím, že on vyjadril svoj argument, pretože problémy, ktoré máme, sú, že nevieme, koľko ešte je premradných príležitostí na spoločnom trhu, kde podniky sa snažili predávať dobré alebo služby v štáte, kde právne majú na to nárok a stále e, sú sklamané existujúcimi prekážkami. Mnohé z nich odstránila smernica o službách a balík o dobroch. Kvôli tomu išli odtiaľ do iného trhu alebo predávali iný výrobok. A toto sú e, stratené príležitosti, ktoré nikdy nevieme vypočítať, ale je tu otázka prístupu a postoja podnikov voči spoločnému trhu a vedomosti o nástrojoch, ako je slovit alebo jednotné kontaktné miesto. E, sú e, veci, ktoré ukazujú, že je to možné. V tejto správe je krátky odsek, ale dôležité, kde žiadame komisiu, aby zahrnula zistenia prehľadov Eurobarometra do každoročnej previerky vlády a e, chcem požiadať e, komisiu, aby e, v tých každoročných prehľadoch Eurobarometra sú väzby na ukazovateľe spoločného trhu, aby sa tam zahrnuli aj meritka povedomia o tom, ako spoločnosti a ľudia vedia o týchto nástrojoch ako Solvit a jedno kontaktné miesto alebo o svojich právach, pretože podobne ako my kolegovia vyzvali, aby platforma bola integrovaná, aby sme mali jedno silné obchodné meno, jednu značku, aby um, občania a podniky vedeli, um, na koho sa obrátiť a odkiaľ brať informácie. To je prvá pripomienka. Druhá pripomienka o um, porušení predpisov. Myslím si, že kľúčová myšlienka, ktorá bola v tej správe o tom postoji k urychleným postupom a konaniam, aby sa tieto riešili nezávisle od jednotlivých porušení predpisov. Myslím si, že sme ešte v predčasnej fáze a ako pán Bustil povedal, treba ich potenciálne e, zvažovať, ale ak e, spoločnosť e, nedokáže predávať výrobky alebo služby kvôli tomu, že vláda nenáplňa predpisy, musíme to riešiť rýchlo, pretože neskorá spravodlivosť je odopretá spravodlivosť. Ďakujem a teraz ideme k spontánnej rozprave. Každý aj najprv má slovo pani Hovič. Lepa predsedujúča. Ďakujem pani predsednička, vážený pán komisár. E, budeme oslovať 20. výročie jednotného trhu, ale práve teraz čelíme veľmi e, vážnej kríze. E, správa pána Busutila je naozaj v tejto chvíli vítaná. Musíme si uvedomiť, že my v Európe si nekonkurujeme, ale mali by sme sa E, sústrediť na to, aby sme konkurovali e, globálnym aktérom. A preto vítam všetky iniciatívy a verím, že, a teda som si istý, že by sme mali zdôrazniť správnu komunikáciu, pretože máme e, portály v každom členskom štáte, ale aj tí ľudia, ktorí sú zodpovední za tieto oblasti, nevyužívajú tieto portály nie je dostatok ústnej alebo písomnej komunikácie e, a existuje len pár percent malých a stredných podnikov, ktoré majú tieto možnosti a mnoho z nich... I, Kyria Basescu, parakalo. Ďakujem, vážená pani predsednička. Jednotný trh um, vykonáva hlavnú úlohu v tom, aby sa Európa dostala z hospodárskej slepej uličky. A preto by som chcela zdôrazniť, že je dôležité čo najskôr prijať e, európsku legislatívu a takisto aj stále monitorovať e, členské štáty a implementáciu týchto e, textov. Tým pádom bude mať jednotný trh silnejší rámec a členské občania a spotrebitelia budú môcť požívať pozitíva tohto posilnenia. Nedávne hodnotenie poukazuje na to, že len niekoľko členských štátov splnilo svoje povinnosti v implementácii. Žiaľ, Rumúnsku sa nepodarilo um, dosiahnuť ten výsledok 1%, aj keď v marci uh, zaznamenala veľmi dobré výsledky. Ďakujem pani Basesku. In the early days of what was the EEC, v skorších eh, dňoch ES eh, e sa použilo a nie spoločný trh. Voľný obchod je priaznevé slovo, ktorý priťahol eh, túto myšlienku, čo zavadzalo mnohých voľný obchod a voľný pohyb osôb znamená mm, stratu pracovných miest a spravodajca hovorí o údajnej potrebe, aby členské štáty transponovali a presadzovali zákony ich pánov z EÚ a e, vyzýva komisiu EÚ, aby e, rýchlo e, začala konania pre porušovanie predpisov pri drobných prokážkach spoločného trhu a vyzýva k väčšiemu sledovaniu členských štátov zo strany komisie. V 1973, keď vstúpilo Spojené kráľovstvo do Spojeného kráľovstva, mnohí z nás um, boli varovaní a teraz uh, vidíme um, realitu, um, ktorá pochádza z úst uh, eurokratov. Teraz posledná rečnička v spontánnej rozprave pani Hohenstein. Dziękuję Panie Przewodniczący. <clears throat> Eh, Ďakujem pani Hodnotiaca tabuľka jednotného trhu je veľmi dôležitá. Všetci by sme mali eh, konať tak, aby vďaka tejto hodnotiacej tabulke bol jednotný trh reálny a nie len téma diskusí. Musíme sa ubezpečiť v tom, aby im európske texty boli správne transponované a potrebujeme údaje, potrebujeme takisto aj podnety, musíme si vymieňať správnu prax, potrebujeme prieskumy, e, portály ako napríklad Your, Your Europe a som veľmi rada, že fórum o jednotnom trhu, ktorý som navrhla pred dvoma rokmi, malo úspech. Ale rada by som bola, keby sa, e, toto, e, keby sa v tomto fóre pokračovalo. A medzi parlamentom a komisiou je potrebná spolupráca v tomto projekte, pretože iba toto cestou jednotný trh mm, bude prístupný všetkým občanom. Ďakujem. A teraz by som chcela dať slovo pánovi komisárovi Barnierovi. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem všetkým za vaše príspevky do diskusie a za vaše návrhy. E, chcel by som poďakovať pánovi Švábovi aj pani Göringovej za to, že povedali, že keď hovoríme o jednotnom trhu, tak hovoríme o tejto rezerve rastu. A e, pán Koferaty hovoril o kríze ako o hlavnej hrozbe pre jednotný trh. Ja som v svojom prejave hovoril niečo podobné a povedal som, že vidíme, že v tejto kríze sa zvyšuje protekcionizmus a prvom, prvou obeťou môže byť práve jednotný trh, pretože ak roztrieštíme európske hospodárske aktivity, pod tlakom nacionalizmu alebo protekcionizmu, tak e, ten jednotný trh neprežije. A preto, aby sme sa dostali z krízy, som rovnakého názoru ako vy. E, tento veľký jednotný trh so svojou slobodou je našou hlavnou a najdôležitejšou šancou, aby sme dosiahli rast. No a na to, aby vnútorný trh dobre fungoval, tak ho treba aj pochopiť. E, súhlasím s tými, ktorí zdôraznili, že sú potrebné dobre znalosti a že treba informovať o trhu, treba vypichnúť tie slabé stránky, chyby, zlú transpozíciu, nedostatok kontaktov s občanov a s občanmi alebo s podnikmi. Takže toto sú výsledky tejto hodnotiacej tabulky. E, pán Šváb od, odporúčal túto transparentnosť a chcel by som povedať, že okrem tejto hodnotiacej tabuľky by sme mali byť ešte dôslednejší a pozrieť sa na jednotlivé texty, ako, to, ako fungujú. A toto je e, veľmi, toto je najhlavnejšie. E, smernica o službách dobre nefunguje. Služby pokrývajú 40 e, hospodárskych aktivít um, musíme sa pozrieť na jednotlivé texty v rámci všeobecnej tabulke, čiže musíme skúmať túto stavbu po jednotlivých tehličkách a hodnotiť jednotlivé smernice. Mm, pani Basesku pred chvíľkou e, veľmi správne povedala, že ehm, by sme tu mali mať možnosť istého predbežného varovania a mali by sme poukázať e, na tieto dobré a zlé body a mali by sme aj pomôcť členským štátom. Bolo tu spomenuté, že, sú potre- že, dobrá, že je potrebná výmena správnej praxe. E, pán Stolojan a pán Šváb e, povedali, že je dôležité, aby sme mali korelačné tabuľky a to je dôležité aj pre mňa. Členské štáty by mali dodať všetky texty a vďaka tomuto by sme to potom mohli aj vydať. Pán Repo hovoril konania v prípade priestupku. A ako som už povedal, ja som za, aby, aby toto prinútilo členské štáty splniť si povinnosť. Ale najprv by som chcel vyčerpať všetky možnosti vysielania podnetov. A pán Repo, chcem povedať, že niektoré veci sa už zlepšili, na, napríklad vďaka postupom spojenými z EU Pilot, tak vďaka tomuto sme znížili počet konaní o, v priestupku. O, teraz sa pokúsime skrátiť ich čas. A medzi nástrojmi, ktoré potrebujeme, aby sme priblížili jednotný trh ľuďom, aby sme priblížili Brusel občanom, je nástroj Solvit a ja v neho verím. Už dva roky mi na ňom záleží a ako chcel pán Carrera de Campos alebo pán Obermayer, Solvit by mal mať k dispozícii aj personál a legislatívne nástroje, aby mohol pokračovať v svojej práci. Mnohí z vás, ako pán Busutil, pani Vajlerová alebo pani Rapti, eh, spomenuli túto novú myšlienku prokurátora. Komisia má výhrady k tejto myšlienke. Myslím si, že pán Busutil to pochopí, lebo my e, inštitúčne budeme pokračovať v rámcoch zmluvy, sme strážcami zmluvy, ale mali by sme sa vyhnúť duplikácií e, funkcií a zodpovednosti. Ale e, vy ako legislator máte právo požiadať komisiu o to, aby urobila svoju prácu a to je vlastne cieľ e, tejto správe, správy Myslím si, že e, parlament spomedzi svojich e, funkcií má túto e, úlohu politického dohľadu a myslím si, že vďaka vašej pomoci a vďaka aj vďaka rade zlepšíme implementáciu týchto textov. Myslím, pán Busutu, že by sme mali posilniť úlohu komisie aby sa tieto texty správne implementovali. Ja navrhnem, aby sa pracovalo na niektorých myšlienkach, napríklad um, budú sa určovať sektory, ktoré sú prioritné pre jednotný trh. A keď ich určíme, tak budeme môcť efektívne zvýšiť ich konkurencieschopnosť prostredníctvom posilneného partnerstva medzi členskými štátmi a v niektorých prípadoch budeme môcť dosiahnuť aj nulovú toleranciu. A myslím, že to súvisí aj s vašimi pozmeňovacími návrhmi, pán Busutil. My by sme mohli navrhnúť, aby tento výkon bol časťou všeobecnej aktivity a keďže v, počas týchto 6 mesiacov budeme hodnotiť rozpočet a takisto aj konkurencieschopnosť. Už som o tom diskutoval s mojim, a teda budem o tom diskutovať s mojim kolegom Oli Renom. Musíme odviesť a teda realizovať snahy a zlepšiť dialog medzi občanmi a malými strednými podnikmi. Ja by som chcel povedať pani Basesku, že práve toto je tá myšlienka týždňa jednotného trhu, pretože Fórum jednotného trhu malo veľký úspech, pretože pani Roža Tún, vaša kolegyňa, um, prišla s týmto konceptom a mali by sme využiť nové, prost, nové prostriedky komunikácie, aby sme sa dostali čo najbližšie k ľuďom. Um, Niektorí eh, vaši kolegovia mi už navrhli, aby som s pánom komisárom Tajaným eh, nadvesel dialog s malými a strednými podnikmi, aby priamo používali internet, eh, aby sme my používali internet a uľahčili prácu malých a stredných podnikov, aby sme zmierili a teda priblížili občanov jednotný trh. Práve to chceme urobiť a toto je práve jeden z bodov, ktorý spomenul aj pán Baldassare. Nechceme zabúdať na národné parlamenty, s tým súhlasím. Keď hovoríme o slobode pohybu tovaru, e, teraz odpovedám pánovi Paškovi, e, hovoríme o bezpečnosti tohto tovaru. E, čiže o tovare, ktorý vstupuje na jednotný trh ale aj o tovare, ktorý sa pohybuje vo vnútri. A um, môj kolega je zodpovedný za túto oblasť a pozorne to sleduje. Vnútri, teda v rámci vnútorného trhu, ako pani Galtels správne poznamenala, je časť ekonomiky, ktorá spada do verejných verejných um, konkurzov, verejného zaobstarávania. Um, toto je pokrok, e, ktorý môžeme urobiť najmä prostredníctvom elektronického verejného zaobstarávania. Toto môže viesť veľmi pozitívnym výsledkom. Niektorí z vás e, boli na workshope v Európskom parlamente, bol tam pán Taravella a e, pán Šavaria a hovorili sme o e-procurement. Boli tam isté prezentácie a Videli sme, že sa tento text dá systematizovať um, a vďaka elektronickému verejnému obstarávaniu by mohli ušetriť miestne samozprávy viac ako 200 miliard e, eur ročne vďaka tejto digitalizácii. Takže toto sú vlastne konkrétne pokroky, ktoré sa nachádzajú v Single Market Act. Ja súhlasím s pánom Švábom, že musíme byť um, musíme mať rovnaký postoj k jednotnému trhu a mm, oceniť prácu malých a stredných podnikov. Preto by sme mali urýchliť implementáciu našich textov, zaviesť e, účtovnícke normy pre malé a stredné podniky a uľahčiť e, život týmto malým a stredným podnikom. Pánovi Gustafsonovi a pani Zuberovej by som chcel povedať, že jednotný trh je istá základná platforma, na ktorej staviame e, verejnú, ale aj súkromnú politiku. Ak e, ten základ je pevný, všetko, čo stávame na ten základ, napríklad iniciatívy, bude efektívne. A práve týmto e, smerom spolupracujeme na zelenom raste, to spomínal pán Gustafsson v rámci EU 2020 a my sme pracovali vlastne vďaka 12 podnetom, e, nachádzajú sa v Single e, Market akte. a mm, toto len posilňuje sociálne základy konkurencieschopnej ekonomiky. Sú tam štyri slova. Ekonomika, sociálna oblasť, trh a konkurencieschopnosť. Vy to nájdete aj v tých 12 podnetoch, ktoré sa, nachád- ktoré sa budú nachádzať aj v Single Market, Market, Market Acte 2, ktorý pripravujeme na konci leta. Um, chcem poďakovať pánovi Busutilovi eh, za túto správu a ako pán Šváb povedal, eh, musíme efektívne realizovať screening a monitorovať musíme využívať skôr naredenie ako smernicu. A týka sa to či už finančnej oblasti alebo vnútorného trhu. Takže v tomto zmysle e, s pani Šaldemose pripravíme Európsku radu, e, ktorá má veľmi dôležitú úlohu spolulegislatora. A preto si želám, aby všetci traja parlament, rada aj komisia našli prostriedky preto, aby mohli e, aktívne konať v oblasti 40 textov, ktoré máte na stole už niekoľko mesiacov. Ale je už čas na to, aby sme konali. E, tým, že odstránime prekážky e, v jednotnom trhu, podporíme ďalšie príležitosti, pretože e, myslím, že v, v tomto krízovom čase nemáme právo e, prichádzať o šance. E, takže, ako povedal pán Busutil, máme v rukách dobré nástroje, aby spolu s členskými štátmi sme aplikovali texty ohľadom jednotného trhu, ktoré už boli odhlasované a takisto, aby sme po jednotlivých sektoroch a po jednotlivých podnikoch um, Ehm, prehlbovali ehm, tento jednotný e, trh. E, som presvedčený, že práve toto je najbližšia možná rezerva pre rast a konkurencieschopnosť a nemali by sme si ju nechať uísť. Ďakujem. Eh, merci, monsieur le commissaire, και δίνω αμέσως το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ďakujem, nechcem dať slovo spravodajcovi, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Povedali mi, že to má byť na 4 minúty. Ďakujem. Dovolte mi na začiatok sa poďakovať komisárovi Barnerovi a všetkým kolegom, ktorí eh, vystúpili v tejto veľmi zaujímavej rozprave. A všetci títo kolegovia skoro bezpodmienečne podporili e, moju správu, ale aj chcem sa poďakovať tým, ktorí vyjadrili ste výhrady k, osobitne k tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli predložené a k tomu sa vrátim o chvíľu. Dovolte sa mi e, vrátiť najprv k tomu paradoxu, ktorú spomenul e, komisár Barnier na začiatku tejto rozpravy. On povedal, že stojíme pred paradoxom, ktorý spočíva v tom, že na jednej strane všetci chápeme, aký je potenciál spoločného trhu, alebo skoro všetci chápeme. A na druhej strane vieme, že e, vnútorný trh často mm, končí ako prvá obeď, keď sa veci pokazia, e, ako prvá obeď e, ochranárskych e, trendov. A toto je paradox, ktorý potrebujeme prekonať a toto je prekážka, ktorú potrebujeme prekonať. V mojej správe som spomenul tri spôsoby, ako prekonať tento paradox. Poprvé, trans plánovanie. Musíme transponovať e, predpisy o vnútornom trhu na čas a správne. Ak to neurobíme, tak máme problém. Po druhé, musíme e, naplňať e, zákony účinne. Ak ich nenaplníme, tak nemá zmysel ich vôbec mať. A po tretie, musíme dať občanom nástroje, a nápravné prostriedky, ako keď sa veci pokazia. Niektorí kolegovia spomenuli e, svoje výhrady k tým e, prednesením pozmeňujúcim návrhom. Dovolte mi, aby som ich rýchlo popísal. Tento pozmeňujúci návrh vyzýva komisiu, aby zriadila e, zrýchlené konanie pre porušenie podpisov a aby posudila, zdôrazňujem, posudila zriadenie nezávislého orgánu v komisii, eh, ktorý bude mať na starosti oddelovanie v prípadoch eh, porušenia predpisov vnútornom trhu a um, zabezpečenie um, realizácie týchto konaní pre porušenie predpisov potom, ako um, to schváli komisia. Toto je pozmeňujúci návrh, ktorý chce riešiť e, tie zrýchlené konania pre porušenie predpisov. Chceme naplniť konkrétny význam tento návrh a e, oslobodiť to komisiu od e, nesprávneho politického tlaku, ktorý vieme, že často je na ňu kladený, keď sa snaží vyjednať lepšie plnenie alebo transpozíciu predpisov s členskými štátmi v úvodných fázach konania pre porušenie predpisov a toto e, často znamená, že sa tie konania pre predpisov príliš dlho naťahujú. Toto e, nie e, sú prostriedky na trestanie, ako pani Rapti to popísala. Je to o to, aby sa depolitizovalo toto konanie a je to nástroj, ako sfunkčniť spoločný trh. Čo sa týka načasovania, tak čas je na to teraz, pretože ak nebudeme konať teraz, tak prehráme a stratíme to. A aby som prišiel k záveru, súhlasím s kolegami, ktorí povedali, že najväčšia sila Európy je vnútorný trh a otázka, ktorá stojí pred nami, je ako zabezpečiť, e, že spoločný trh bude fungovať pre nás všetkých. Myslím, že by sme sa mali ujať e, príležitosti 20. výročia spoločného trhu, aby sme zvládli politickú voľu, riešili tie ostávajúce slabé stránky spoločného trhu, aby sme dosiahli osajstný jeden vnútorný trh, ktorý bude môcť naplniť rast a ekonomickú prosperitu, ktorú chcú všetci naši občania. Dámy a páni, rozpráva k správe Simona Busutila o, jedno, no, o hodnotení výsledkov vnútorného trhu je týmto ukončená. Hlasovanie bude zajtra o 12. A teraz